E, potvrdili naše e, priority e, a potrebu harmonizovaného postupu v tejto oblasti. Ďakujem. Pani Guillaume, to je koniec diskusie na túto tému. Hlasovanie skutočne v stredu na poludne. Ďalší bod na programe je správa pána Leichfrieda. Ide o položky a technológie s dvojakým použitím a ich kontrola a slovo dám nášmu spravodajcovi pánovi Lexpridovi 4 minúty. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci, vážený pána, vážená pani komisárka, vážené dámy a páni. Tak ako som e, v správe na e, e, v správe o položkách a technológiách s dvojitým použitím, ako som to uviedol, Niektoré veci im boli, e, som, niektorých vecí im bol, e, som si bol vedomý e, síce šťastie, ale nie úplne. V hospodárskej praxi to vyzerá tak, že niektoré veci idú, sa dostanú, alebo niektoré tovary sa dostanú na okraj takéhoto spravodajstva, niektoré do, e, zabezpečujú pracovné miesta, ale sú to určite e, veci, ktoré je potrebné regulovať a upravovať na európskej úrovni. Ide o e, colné povolanie pre produkty, pre tovar, ktorý sa môže použiť na celé a zároveň aj vojenské účely. Ide tu o chemikálie, o jadrové paliva, o časti zbraní, o súčasti počítačov a ide v konečnom dôsledku, a o tom sa teda diskutovali skutočne veľmi intenzívne, aj o softvera, časti softveru. Podľa môjho názoru je to veľmi dôležité, aby sa tie rôzne úpravy, ktoré momentálne platia v jednotlivých členských štátoch, aby sa tieto zjednotili, zjednotili aby boli presnejšie, aby boli preciznejšie, aby boli transparentnejšie a aby predovšetkým boli transparent, transparentné na európskej úrovni. V tejto správe sa možno, že po prvýkrát e, urobila taká štúdia dopadov Lisabonského dohovoru alebo teda možno, vidno, možno vidieť prvýkrát tie dopady Lisabonského dohovoru na európskej úrovni. My sme tuto, tento návrh predložili rade a my sme dúfali vtedy, že sa to bude môcť eh, zrealizovať všetko predtým, ako predtým, ako um, sa uzavrie Lisabonský dohovor a dostalo sa to do parlamentu, ale toto všetko trvalo dlhšie a možno, že bolo dobré, keď sa to dostalo do parlamentu, pretože určité právnické kľúčky, ktoré vyplynuli aj z konania komisie. Nuž, je dôležité povedať, že sa nám podarilo tieto veci upraviť tak, že sme na tej bezpečnej strane. A nakoniec to bolo tak, že určité jadrové problémy, e, zostalo niekoľko takých základných problémov. My um, u nás v parlamente sme si boli jednotní až na jednu vec a to sme sa nedohodli ani s radou a to je otázka, majú sa exporty s, e, chváliť potom, ako sa uskutočnia, alebo majú sa schváľovať predtým, ako sa uskutočnia. Ja si myslím, že je dôležité a roz rozumné práve z, e, z dôvodov bezpečnosti, transparentnosti, že, že tá, tú otázku musíme položiť predtým. To znamená, že predtým sa musíme opýtať, ako exportujeme niečo nebezpečné. Ani až potom, ako sme to urobili, keď sú tieto produkty už preč. Pretože sa zrejme nedá dosiahnuť potom už, aby sa nám ten export vrátil. E, takže Myslím si, že by bolo rozumnejšie skutočne najskôr položiť otázku, najskôr e, nasmerovať e, dopyt a až potom exportovať. Takže čo je veľmi dôležité, to je otázka transparentnosti, takisto otázka povinnosti e, podať správu. Ja som za parlament ja zastávam tú pozíciu, že je potrebné toto riešiť. Technicky myslím si, že čo sa povolí, koľko a kam to sa dá elegantne vyriešiť a myslím si, že to môžeme dať na poriadok. A teraz už idem e, ku koncu. Je dôležité diskutovať, čo sa stane s tými exportmi, s tými prístrojmi, ktoré sa v konečnom dôsledku môže, môžu použiť na porušovanie ľudských práv. Ja si myslím, že tieto exporty jednoducho sa nesmia uskutočniť a o to sa musíme postarať. Pán predsedajúci, vážna pani komisárka, vážne kolegyne a kolegovia, ja sa už teším na diskusiu a poznámky z vašej strany. Ďakujem. Ďakujem. V mene komisie má slovo komisárka Malstromová. Áno, ďakujem, pán predseda. Pán spravodajca, každý deň európske podniky musia čeliť e, meniacemu sa prostrediu, ktoré je veľmi konkurencieschopné. Preto čas je dôležité, ako aj kvalita a cena. Vývoz takýchto položiek s dvojitým využitím je predmetom procesu povoľovania a takéto položky nie sú nejaké menšinové, ale využívajú sa v širokej škále priemyselných sektorov vo vesmírnom priemysle, v leteckom, chemickom a iných. Tovar sa kontroluje, pretože by sa mohol potenciálne využiť na vojenské účely Mnohé členské krajiny eh, majú zjednodušené postupy pre vývozcov a toto zjednodušenie je formou všeobecných licencií, ktoré umožňuje podnikom, aby, aby vyvážali položky technológií s dvojatým použitím eh, s minimálnymi komplikáciami. Komisia predložila v roku 2008 svoj návrh, ktorým chceme rozšíriť tieto zjednodušenia na celú EÚ. Návrh e, nového európskeho európskeho povolenia má umožniť vývozcom vo všetkých členských krajinách, aby profitovali zo zjednodušených vývozných postupov pre niektoré položky a technológie s dvojitým využitím do určitých de- e, destinácií, tak ako sú napríklad medzinárodné veľtrhy a podobne. E, toto bude jednoduchšie a vývoz e, telekomunikačného vybavenia a niektorých priemyselných chemikálií taktiež. Na druhej strane členské krajiny sa sústredia, sústredia svoje zdroje na transakcie, ktoré sú rizikové. Komisia pravidelne mm, dostáva sťažnosti od priemyslu, že určitý vývoz bol, bol mu zabránené a identické transakcie mali zelenú v inej členskej krajine. Návrh pred vami je prvým krokom smerom k eliminácie k eliminácii týchto e, rozdielov v rámci nášho jednotného trhu. Mnohé ďalšie krajiny robia podobné kroky, aby e, ich práca v e, kontrole vývozu mala prioritu. Takže nie sme jediní a chcem poďakovať pánovi Lajfriedovi a ostatným členom parlamentu za ich konštruktívnu prácu. Vaša správa ide celkom iste správnym smerom a je v súlade s názorom Európskej komisie. Ďakujem pekne. Ďakujem a teraz v mene výboru pre zahraničné otázky, ale tiež aj e, v rámci vyčleneného času pre zelených. Pán Butikofer, dve minúty. Komisár. Ďakujem, pán predseda, pani komisárka. Pred nami máme tému a sa týka rovnako obchodu ako aj bezpečnosti, pretože uh, um, takéto tovar, položky s dvojkým a dvojakým použitím. Je tovar, ktoré môžu mať tak využitie na civilné účely, ako aj veľmi citlivý alebo nebezpečný, bezpečnostne relevantný účel. Mnohé, napríklad um, nemecké ho, ho, ministerstvo hospodárstva, hovoria, a teraz citujem, že, nekritic, že, že ide o nekritické e, tovary. Toto je nesprávne a tento parlament vo svojich výboroch ehm, sa doteraz e, zachoval e, zodpovednejšie. Ja teraz hovorím ako hovorca za výbor pre obranu a bezpečnosť a za zahranič, e, výbor pre zahraničný obchod, my si myslíme, že by bolo skutočne nevhodné, aby sa určité kontrolné mechanizmy nepoužili a chcel by som váženým, apelovať na vážené kolegyne a kolegov, pretože e, odporúčania AFETu a CD a predovšetkým odporúčania správodajcu, ktorý práve hovoril v otázke predchádzajúcej kontroly. Toto by sme mali následovať. Toto je veľká, jedna veľká kontroverza, ktorú ešte dnes pri tejto téme máme, pretože kontrolovať ex post to znamená menej bezpečnosti. My však chceme vyššiu mieru bezpečnosti tak pre európskych občanov, ako aj pre naše partnerské krajiny, ako aj pre našich obchodných partnerov. Nechceme, aby sa princíp, ktorý nasledovali INTA a AFED, teda pred, predchádzajúca kontrola, aby sa, aby um, to bolo nahradené kontrolou dodatočnou, teda ex post, a pretože toto by nebolo v našom záujme. Mnohé krajiny, ako napríklad Holandiania, uh, nás predtým varovali. A preto by bolo bezpečné, aby sme jednali Eh, by, by bolo určite eh, v záujme našich občanov, keby plénum potvrdilo eh, prácu výborov. Ďakujem. ďakujem za, európske, za pani Köstinger za PPE. Ďakujem, pán predseda, pani komisárka. A tá diskusia o <clears throat> položkách a technológiách s dvojkým použitím transformáciu nekritického tovaru by mali a tieto povolenia by mali splniť svoj účel. Takéto povolenia by mali byť poskytované európskych exportérom a mali ponúknuť aj pre malé a väčšie podniky bezpečnosť plánovania. Musia európsky expert, exportérom by sa mal ušetriť časť a posilniť konkurencieschopnosť. Preto je dôležité, aby sme eh, podporili eh, ohlasovacie povinnosti a um, musíme si uvedomiť, že ohlacovacia podobnosť a veľmi detailné formuláre, ktoré do nej spadajú, neposkytujú a nespôsobujú uľahčenie práce exportérov, ani sa právom na to stiažujú. Ide o otázku primeraného a neprimeraného e, zaťaženia. Napríklad, keď je nejaký podnik, v, ktorý pracuje v oblasti strojárenstva, e, ktorý poskytuje 24-hodinový servis na opravu e, strojov alebo na dodávku náhradných dielov, napriek zosilne, posilneným a zostreným opatreniam na vývoz, musí môcť poskytovať túto službu dôležité, aby sme vytvorili jasné rámcové kritéria pre tieto oblasti, ale pokiaľ budú tie formulácie a definície kritérií nejasné, tak potom neposlúžia verejnosti. Je dôležité, aby sme e, najdôležitejších účastníkov na trhu e, involovali do, a konzultovali ich pri e, vytváraní takýchto pravidiel, ale samozrejme bez um, v každom prípade chcem ešte spomenúť jedno, takéto e, tieto postupy majú prispieť k zjednodušeniu postupov a um, e, zniženiu byrokracie. A majú posilniť naše spoločenstvo a uľahčiť správu takýchto položiek. A teraz menej socialistov a demokratov pán Kutaš na dve minúty. în primul rând doresc să l felicit pe colegul meu pentru munca. Ďakujem pekne, kolegyne, kolegovia. Pán predseda, dovolte, by som pogratuloval nášmu pánovi Lightfriedovi, ktorý odvedol veľkú prácu na tejto technickej téme, kde ide o veľmi dôležité otázky z hľadiska bezpečnosti Európskej únie. My vykonáme monitoring a vykonáme kontrolu položiek a technológií s dvojitým použitím. Konec koncov vykonáva sa to už roky. Máme tu colné registre a prostredníctvom nich sa Európska únia snaží zabrániť tomu, aby sa využívali zakázané zbranie, predovšetkým zbranie masového ničenia. Dôležité je posilniť demokratizáciu a transparentnosť celého systému. My chceme, aby tento systém bol spolahlivý, bezpečný a demokratický a okrem toho chceme zabezpečiť, aby položky a technológie s dvojakým použitím boli monitorované veľmi, veľmi pozorne. Preto Európsky parlament by rád dostával každoročnú správu o vykonávaní monitorovacích úloh. Európska komisia má povinnosť predložiť takúto správu Európskom parlamentu a musí pravidelne informovať o tom, ako fungujú kontrolné nástroje spoločenstva, ktoré sa týkajú aj vývozov položiek a technológií s dvojitým použitím. Čo sa týka národných vývozných povolení, tých národných systémov, ide o to, aby sa vytvorili zoznamy tovarov, ktoré sa majú kontrolovať. E, Európsky parlament musí byť informovaný o týchto zoznamoch a my chceme byť celkovo viac zapojení do celej tejto oblasti. Dôležité aby parlament mohol zohrávať dôležitú úlohu. Ďakujem pekne a teraz pán Rinaldi na dve minúty. Ďakujem pekne, pán predseda, kolegyne, kolegovia, pani komisárka. Je v súčasnosti veľmi zložité kontrolovať obchodovanie so zbraniami. Samozrejme sú tu určité možnosti, ako by sa dalo celé skomplikovať, Napríklad mohlo by to ísť tak, že zbranie alebo tovary, ktoré by mohli byť prerobené na zbranie, aby sa kontrolovali intenzívne. Dalo by sa povedať, že máme tu určitú kakofóniu pravidiel. To znamená, že máme tu množstvo tovarov, ktoré tak povedať nespadajú po celý systém. Preto je dôležité, aby komisia prišla správnym riešením Vieme, že v minulosti sa vykonali určité kroky a teraz je dôležité, aby sa to prepracovalo, čo sa navrhlo v roku 2009. Máme tu trialóg a je tu opätovná snaha upraviť príslušné nariadenie. Ide o to, aby sa vypracovali jasné pravidlá, aby tu boli konsolidované pravidlá. K nášmu stanovisku môžem povedať nasledovné. Častokrát ide o dodávky, ktoré sa týkajú malých objemov. Z hľadiska našej politickej skupiny sme skepticky voči tomuto systému. Predsa parlament už znížil tú minimálnu hodnotu z 5000 na 3000 eur. Sú tu špecifické kritéria, je to veľmi obmedzený, obmedzená skupina tých tovarov služieb, ktoré do toho spadajú. A pre všetkým si musíme uvedomiť, o čo nám ide. Chceme posilniť nielen obchod, ale aj bezpečnosť. To znamená, že my sme za povinnosť registrácie a označovania ex ante, toto musia vykonávať členské štáty a potom maximálna požiadavka transparentnosti je dôležité, aby nariadenie vytvorilo taký systém, ktorý organizáciám, napríklad, ktoré sa oberajú ľudskými právami alebo odborovým organizáciám, poskytli potrebné informácie, a okrem toho musíme si povedať, že je dôležité, aké rozhodnutie príjme na Európsky parlament. Ďakujem pekne teraz za guje pán Šolc. Ďakujem pekne pán predseda, pani komisárka. Chcel by som sa poďakovať spravodajcovi pánovi Lightfriedovi za jeho prácu. V mene našej politickej skupiny mu želám veľa úspechov pri určite zložitých rokovaniach s radou, ktorá žiaľ nie je prítomná. Chcel by som teraz poukázať dva aspekty. Pozmeňujúce návrhy skupiny EPP nie sú vôbec nápomocné pre spravodajcu, ale práve naopak podkopávajú vyrokované pozície parlamentu. Návrhy sa zameriavajú na to, aby exportéry zbraní, zbraní systémov majú jednoduchšiu situáciu. Toto nepodporujeme. Naša politická skupina má okrem toho problém aj s tým, keby sa zoznam položiek a technológií s dvojitým použitím mal využiť na to, aby e, rozvojové štáty nedostali, pri, nemali umožnený prístup k určitým technológiám. Musíme si uvedomiť, že e, štáty strednej a východnej Európy by vedeli vám povedať, ako je možné tento zoznam zneužívať. My sme tejto súvislosti predložili návrh 47 a chcel by som e, vás poprosiť o podporu tohto návrhu. Je to prospešné pre rozvojové štáty. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz v mene nezaradených pán Obermajer na jednu minútu. Ďakujem, pán predseda jadrové e, paliva, chemikália a ďalšie e, tovary môžu byť využívané aj na civilné účely, ale aj na e, na vojenské a dlhé, dlhé roky sa v Libii napríklad takéto, veci používali aj na um, na vytvore, vyrábanie zbraní. Keď si zoberieme, Francúzsko bolo špičkovým dodávateľom arabských krajín. Iné krajiny, ako Rakúsko napríklad, sa vydržiavajú obmedzení, exportných obmedzení, ale všetky členské štáty by sa mali pridržiavať pravidel, ktoré, sme, e, sme si vytvorili a mali by sme e, na európskej úrovni vytvoriť prísne pravidlá exportu. Čo sa týka softveru, ale to by sme mali zvážiť či by sme nepotrebovali mať diferencované analýzy e, potenciálneho účelu využitia e, v rámci týchto exportov. Ďakujem. Pán Fielner. Pán Fielner, dve minúty. Ďakujem pekne, pán predseda takáto legislatíva je veľmi dôležitá. Musíme si uvedomiť, že ide tu o tovary, ktoré môžu byť využité tak na civilné, ako aj vojenské účely. Určitý príklad by mohol byť e, nákladné vozidla, turbíny. Preto je dôležité poukázať na to, že e, častokrát je veľmi zložité určiť, čo by sa malo kontrolovať, čo nie. Cieľom tejto legislatívy je uľahčiť a harmonizovať e, celý systém, aby sa uľahčilo vyvážanie, preto je dôležité, aby to bolo harmonizované, jasné, aby to bolo trans- transparentné. Napríklad vo Švedsku sme zažili príklad, kde švédska firma bola bránená v exportoch, zatiaľ čo francúzska firma podobný tovar mohla viesť bez problémov. Takže tu európske pravidlá e, zlyhali. No a ďalší príklad telekomunikácie a telekomunikačné vybavenie. Predsa vieme, aké je to dôležité pre rozvoj štátov na celom svete. Preto je dôležité, aby obchod s civilným tovarom sa nebyrokratizoval. Preto ja by som bol proti tomu systému, aby tam boli vyhlásenia ex ante, predsa moderné e, dodávky just in time. Toto je veľmi dôležité. Týka sa to legitímnych produktov, ktoré chceme vyvážať. Mnohé firmy predsa vedia, aké produkty vyrábajú, na čo slúžia a okrem toho, eh, aj keby tam bola nevinutná notifikácia ex ante, vedia, že ak by niečo vyviezli proti pravidlám, boli by, postre, eh, boli by potrestané. Teda dôležité, aby tu bola zjednodušená legislatíva, transparentná, jasná. A dôležité je samozrejme tu mať aj ex ante, ex ante kontrolu. Dôležité je, aby tie štáty, ktoré potrebujú telekomunikačné vybavenie, ho dostali. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne a teraz pán Zemke. E, jeśli można, chciałem bardzo pani... Um, pán predseda, ja som sa veľmi chcela poďakovať za to, že môžem vystúpiť. Náš problém spočíva v tom, že nie všetky krajiny, ktoré tvoria Európsku úniu, využívajú tie isté kritériá, ktoré používajú na export e, tovaru e, s dvojitým použitím. E, myslím si, že je dôležité, aby všetky, európske štá- všetky členské štáty Európskej únie, únie využívali rovnaké a vysoké štandardy na export uh, takýchto civilných tovarov, e, ktoré môžu byť využívané aj na vojenské účely. Myslím si, že je dôležité uh, upozorniť na to, aby sme zabezpečili nezneužívanie takýchto technológií. Pretože viem, že veľmi často sa to týka novodobých technológií. E, týka sa to aj programov, e, teda softverového vybavenia. Myslím si, že by to bol dobrý príspevok na to, aby sme bránili e, terorizmu. Pán Pasku, hovorí pán predseda. Téma správy je e, citlivá v dvoch rovinách politické a ekonomické. Na jednej strane Európska únia chce zabrániť tomu, aby sa tieto e, tovary používali na vojenské účely. Na druhej strane musíme zvážiť hospodárske záujmy producentov a užívateľov. Nariadenie preto e, je také chaotické, musí pokryť existujúce medzery a anticipovať ďalšie v budúcnosti. Okrem toho, zatiaľ čo niektoré nariadenia sú silné, v niektorých častiach sú slabé a vyžadujú si neustále preskúmanie. Ako člen AFETu podporujem väčšiu transparentnosť a prísnejšie nariadenia. Preto som za autorizáciu pred e, e, vývozom a nie pred tým. Hlavne po Lisabone e, parlament musí pracovať práve takýmto spôsobom. Naša úloha musí byť posilnená a nie prehliadaná. Ďakujem. Teraz catch the eye. Pán Ja, minúta. Ďakujem, pán predseda. Čo sa týka exportného povolania pre tovar s dvojitým použitím, dvojakým použitím. Myslím si, že nenájdeme v Európskej únii rovnaké pravidla. Nie, že by členské štáty eh, postupovali eh, diferentne, potom by mohlo eh, dospie, do, potom by mohlo byť, mohol byť zneužívaný obchod a mohlo, mohli sme dospieť práve k opaku toho, čo chceme dosiahnuť. My chceme viac transparentnosti, my chceme uh, E, takisto kontrolu e, ako proces, z ktorého sa môžeme poučiť. E, ja by som chcela podporiť moju kolegyňu pani Kösinger, ktorá povedala, že potrebujeme ale niečo, čo je pre malé a stredné podniky znášateľné. Znasa- a vhodné, pretože my nemôžeme porovnávať veľké podniky a malé podniky a preto by som chcel e, pripomenúť mojim, kolega, mojim kolegom, aby dbali o to, aby malé a stredné podniky mohli tie pravidlá, ktoré vytvoríme, následovať. Ďakujem, hovorí pán predseda. Pán Ferrera, minúta. Ďakujem pekne, pán predseda. Problémom využívania civilných technológií pre vojenské účely tento problém sa nedá vyriešiť len tým, že budeme kontrolovať vývoz e, takýchto tovarov s dvojakým využitím. Kontrola vývozu je dôležitá, mala by sa realizovať prísne a to by ale nemalo brániť e, e, prístupu rozvojových krajín k týmto tovarom, ktoré sú nevyhnutné pre ich rozvoj. Musí to byť zároveň transparentné a demokratické. V tejto oblasti musíme byť konzistentní s ostatnou alebo s inými európskymi politikami, ktoré toto nariadenie pokrýva, napríklad výskum, finančné uh, normy, 7. rámcový program vedú a výskum, hlavne teda um, vesmírne, vesmírny priemysel, účasť Izraelu, uh, budovanie bezpilotných lietadiel, ktoré majú, uh, ktoré majú chrániť obyvateľov tejto oblasti. Musíme sa pozrieť na možnosti uh, Ehm, položky a technológie s dvojakým využitím eh, v európskom výskume. Teraz, eh, aby sme uzavreli diskusiu, najskôr komisárka Malstromová. Ďakujem pekne, pán predseda pán spravodajca v mene pána Deguchta, by som vám chcela znovu poďakovať a vášmu výboru tiež za vašu prácu. Komisia zdieľa názory vo vašej správe a tie dve zostávajúce otázky, kde navrhujete ex ante e, systém. Najdôležitejšie pre komisiu je mať takýto systém, pretože sa musíme vyhnúť e, nejakým dvojitým normám a prílišným komplikáciám a tiež súhlasíme s vami v tom, že určité e, nástroje na podávanie správ, toto je dôležité bez toho, že by sme Ehm, vytvárali príliš veľké bremeno na malé a stredné podniky, ale určitý e, nástroj predávania správ je nevyhnutný a toto sú otázky, e, kde chceme nájsť ešte riešenie spolu s radou. Ďakujem za túto diskusiu. Ďakujem. A dve minúty pre pána Lajfrida na záver. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja som chcela tieto posledné dve minúty využiť na to, aby som apelovala na radu, ale tam, kde mala byť rada, tam sú prázdne kreslá. Neviem, či je rozumné viesť diskusie bez rady, pretože si myslím, že skutočne by bolo dôležité, aby sme rade odkázali, že keď chce niečo od Európskeho parlamente, tak má prísť sem a má sa zúčastniť na tých diskusiách s Európskym parlamentom. Vážené kolegyne a kolegovia, ja viem, že to je veľká, veľká priemyselná branža. Ja viem, že ide o veľa pracovných miest a pre všetkých pracovných miest v malých a stredných podnikoch, ktorí produkujú vysoko výkonné e, technológie. Ja viem, že to je veľmi dôležité. Je dôležité, aby sme mali v Európskej únii jednotné reg- e, pravidlá. Tak ako pán kolega Fielner povedal, jedna krajina to nasleduje, druhá nie. A potom majú problémy um, s konkurencieschopnosťou. Je dôležité, aby sme veľmi rýchlo dospeli k riešeniu, tak aby aj rada akceptovala, že nie všetko ide tak, ako si to ona predstavuje. Takže pokiaľ e, tento náhľad z jej strany bude, tak sa určite dohodneme a to v záujme európskeho hospodárstva, v záujme do, do dodržania a e, dodržania počtu pracovných miest a v rámci dobrých vzťahov, tak v rámci Európskej únie, ako aj mimo nej. Vážená pani komisára, vážený pán predseda, vážené kolegyne a kolegovia, srdečná vďaka. Áno, ďakujem pekne. Tým končím rozprávu na túto tému. Zajtra o 12. budeme hlasovať o tejto správe. Teraz budeme pokračovať k ďalšiemu, e, ďalším bodom. A to je správa pána Simpsona, Európska